krajinách. Samozřejmě, tam Possiamo riprendere il dibattito. Ak súhlasíte, tak e, budeme pokračovať v našej rozprave. Prvý bude vystupovať za radu pán Nikolás Schmidt. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mm, máte slovo, pán minister. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne, príčiny e, vlny utečencov spočíva v konfliktoch v Sýrii, v Iraku, ako aj v konfliktoch e, dlhodobých, ktoré Mm, sú v Afganistane, africkom rohu, e, rozhodnutia politických lídrov 23. septembra na neformálnej Európskej rade potvrdili e, jednoznačnú angažovanosť, tak e, pri interných, externých, ako aj humanitárnych otázkach súvisiacich s touto krízou. Konkrétne, uvoľňujeme potrebné prostriedky tak aby sme mohli eh, opäť financovať aktívne humanitárne organizácie v teréne, ako napríklad eh, Vysoký komisariat pre utečencov OSN, ako aj potravinový program OSN, a teda pomoc utečencom čo najbližšie ich <clears throat> krajín pôvodu. Eh, tým v Turecku, teda tým v Turecku, v Líbii, v Jordánsku a inde. E, sme naďalej e, hlavným e, darcom pri sírskom konflikte. Taktiež poskytujeme prostriedky hlavným fondom, ktoré financujú konkrétne projekty. Pomáhame teda utečencom v oblastiach predovšetkým sú vzdelávanie alebo zamestnávanie mladých. Napríklad fond Madat, ten bol podfinancovaný a taktiež e, urgentný fond pre Afriku ide v oboch prípadoch o spoločnú žiadosť Európskeho parlamentu a e, hlav štátov a vlád e, internej oblasti si rada uvažu, u, u, uvedomuje rozsah e, krízy a chce čo najrychlejšie zareagovať na túto e, situáciu a preto spravila všetko preto, aby e, z tejto témy bola absolútne prioritná téma. A dve mimoriadne rady pre vnútro a spravodlivosť boli už zvolané 14. a 22. septembra, okrem tých už naprogramovaných zasadnutí predsedníctvom. Ide o to nadviazať na odporúčania Európskej rady z apríla a z júna a taktiež na Európsku agendu pre migráciu z mája a dodatočný balík opatrení komisie z 9. septembra. Ja ako minister práce a zamestnanosti som e, zvolal včera v rámci e, ministerského obeda e, diskusiu o podpore EÚ a komisie pre krajiny, ktoré v súčasnosti príjmajú najvyšší počet utečencov. Ide o to uľahčiť integráciu, aj ich prístup na trh práce a e, financovať jazykové kurzy, e, vyhodnocovať ich e, kvalifikáciu, umožniť e, školskú dochádzku detí a tak ďalej. A komisárka Tyson prišla s podnetmi na používanie prostriedkov, hlavne z Európskeho sociálneho fondu a teda pomoc v týchto oblastiach. Predsedníctvo chce pokračovať aj v rámci Rady EPSCO týchto úvahách a teda eh, solidárne postupovať vo vzťahu s tými krajinami, ktoré príjmajú najvyšší počet utečencov. Vďaka tomuto úsiliu je a bude možné dosahovať významné výsledky a to za čo najkračší čas, napríklad 14. septembra, bola Eh, bolo schválené rozhodnutie rady, ktorým sa zavádzajú dočasné opatrenia na medzinárodnú ochranu v prospech Talianska a Grécka. Vďaka tomu bude možné eh, prerozdeliť eh, Eh, prvých 40 tisíc utečencov. Počas zasadnutia 22. septembra eh, rada taktiež schválila druhé rozhodnutie a síce o presídlení 120 tisícov eh, utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu z Talianska a Grécka alebo z inej členskej krajiny, ktorá by to potrebovala. Môžem skonštatovať, že prvé hotspoty, e, kontaktné miesta už fungujú a ďalšie e, budú fungovať čoskoro. E, plány predložilo Taliansko aj Grécko, už boli predložené expertnému fóru komisie v spolupráci s ESVČ 5. októbra. Počas týchto schôdzi sa hovorilo o praktických aspektoch e, prerozdeľovania a to podrobne. Rada víta vynikajúcu spoluprácu s Európskym parlamentom pri skúmaní týchto rozhodnutí a taktiež e, e, rýchlu reakciu parlamentu. Vďaka tomu máme konkrétne e, odpovede a môžeme pomáhať utečencom, pretože majú na to nárok a pomáhame aj tým krajinám, ktoré sú v prvej línii. Podporujeme aj humanitárnu pomoc utečencom tým, ktorí sa snažia dostať do EÚ cez juh a prichádzajú hlavne z Líbie a tu počítame s konkrétnymi výsledkami spolu s e, tým, čo vzíde zo samitu v Lavalet na Malte. Ide o to bojovať proti e, obchodovaniu s ľuďmi a taktiež posilniť spoluprácu pri e, navratoch. My ako predsedníctvo sa aktívne angažujeme Chceme mobilizovať členské krajiny a našich kľúčových partnerov a e, chceme tak dosiahnuť zdvojnásobenie príspevkov EÚ a dosiahnuť teda miliardu eur naviac, e, vďaka čomu pomôžeme e, humanitárnym organizáciám. Belgicko a Holandsko nedávno oznámili, že 48 a pol miliónov eur poskytnú naviac 100 miliónov libier e, Spojené kráľovstvo a e, Francúzsko e, taktiež 100 miliónov eur naviac oznámilo. EÚ je tak naozaj v prvej línii, ale na to treba podporu aj e, zvyšku medzinárodného spoločenstva. Preto ako e, predsedajúca krajina G7 Nemecko e, na okraj ministerského zasadnutia zorganizovalo schôdzku, vďaka čomu e, e, bolo slúbených o 1,8 miliardy eur naviac. E, komisia už navrhla isté rozpočtové úpravy a my ako predsedníctvo sme pripravení podporiť tento návrh komisie na rade. Samozrejme, na to potrebujeme aktívnu podporu Európskeho parlamentu, tak aby sa, aby sa rýchlo dali uplatňovať prijaté rozhodnutia a schváliť rozpočtové zmeny. Ja verím, že sa na vás môžeme spolahnuť dosiahnuť a ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister Schmidt, ďakujem pekne luxemburskému predsedníctvu a teraz pán podpredseda Európskej komisie, pán Timmermans. Ďakujem pekne, predseda. Dnes čelíme všetci skúške a najväčšej výzve Európy za celé generácie dnes sa testuje naša kapacita reagovať na obrovskú humanitárnu krízu, naše kapacity a pochopíte, že riešenie nájdeme len na európskej úrovni. A skutočne skúša sa podstata Európskej únie. V podstate základné hodnoty, ktoré zdieľame. Mnohé z toho, čo dnes zaznelo, to aj dokazuje. A ja musím povedať, že keď ľudia sa snažia argumentovať, že tí, ktorí prichádzajú dnes do Európy, no väčšine sú to ľudia, ktorým ide o lepšiu budúcnosť, nie sú utečenci, čo je absolútne neopodstatnené, neexistujú žiadne e, vedecké odborné doklady o tom a ľudia hovoria potom aj v parlamente z toho to by bola moja nádej, pretože nechcú, aby ich vnímali ako, že nerobia nič pre reálnych utečencov a preto dúfam, že tí, ktorí teraz sa odmietajú všetko, čo robíme, keď pochopia, že skutočne väčšina e, sú skutočne utečenci, tak e, pochopia nesprávnosť svojho konania a zistia, že existujú len európske riešenia. Neexistuje potreba skrývať sa pred týmto faktom. No, tu na sedadlách za mnou. Tu zaznel, aby som išiel a porozprával sa s nimi v táboroch. A to som aj urobil. Ale vy chcete, vy počujete len to, čo chcete, keď eh, zorate v utečeneckých táboroch. No a ja viem, že v dnešnej dobe strach, strach je veľmi dôležitým faktorom v európskej spoločnosti. Mnohí občania Európy majú strach. A viete, akú charakteristickú má strach. Keď sa bojíte, tak hľadáte dôkazy, aby ste odôvodnili svoj strach a nie ste otvorení dôkazom, aby ste vyvrátili ten strach. No a zodpovedná reakcia nie je podriadiť sa strachu, tvárať stereotypy, začlenovať ľudí do skupín, ale treba nájsť riešenie problému namiesto len zvyšovania strachu občanov, nádej, že vám to v ďalších voľbách prinesie viac hlasov. Toto je tiež čas, keď politici v celej Európe budú musieť pokazovať svoju integritu, alebo e, či podľahnú ľahším a ľahkým riešeniam. A ja dúfam, že my všetci budeme v tejto fáze zodpovední. Európska rada bola minulý týždeň zodpovedná tým, že pripravila rozhodnutia, ktoré teraz môžu byť implementované. Volte mi stručne ich zopakovate. Minulý týždeň rozhodli o posilnení vonkajších hraníc, navýšení finančných a ľudských zdrojov Európou USO, zvýšenie financovania pre programy vnútorné veci 100 miliónov eur na núdzovú pomoc v najpostihnutejších členských štátoch tým 73 miliónom, ktoré už boli vyčerpané. Mnohé z týchto finančných prostriedkov e, bude venované humanitárnej pomoci, aby členské štáty mali pomoc a mohli poskytovať prístrežky novým tičencom. Urychlili sme rokovanie na konferencii v Západnom Balkáne. A poskytnúť hodnoty pre najpostihnutejšie krajiny. To je dôležité, aby sme skutočne rozlišovali medzi tými, ktorí majú právo na azyl a tými, ktorí nie. Chceme držať existujúce pravidla pre Dublin a šengenské aky, príspevky členských štátov, vrátane 1 miliardy pre UNHCR a globálny program pre utečencov v regióne pomôcť eh, Turecku, Libanonu a Jordánsku, aby vyriešili utečeneckú krízu a zvýšenie financovania eh, Fondu pre Afriku a urýchlenie príprav na samite 11. a 12. novembra. Toto sú dôležité rozhodnutia, treba ich implementovať. Ak ich budeme implementovať, eh, tak problém tu nie je, že nevieme, čo treba robiť. Problém je, že tak ako v iných oblastiach, chýba. We can handle this, I agree. Môžeme e, to vyriešiť, súhlasím s pani kancelárkou Merkelovou, my to zvládneme bez pochyby, o tom nepochybujem, ale potrebujeme sa venovať otázke toho, čo um, by som nazýval morálnym házatom. Členské štáty musia byť schopné um, dôverovať ostatným, že tie tiež zvládnu svoju časť. Toto je zásadné že tie, ktoré e, sú e, vlastne na hraniciach, že si správne odvedú svoju prácu a tie členské štáty, ktoré nie sú na hraniciach, si zase urobia tiež svoju časť a ukážu solidaritu s tými ostatnými, ktoré sú na hraniciach Schengenu. Takže o toto ide. Aby sme robili to, na čom sme sa dohodli a potom sa zvýši e, e, dôvera a to je to, čo potrebujeme medzi členskými štátmi. A ako som už povedal, a to je, myslím, eh, naozaj pravdivé, zima sa približuje. A the reception centres a teda e, musíme sa pripraviť na tie kopy ľudí, ktorí sú u nás, ale nevieme sa pripraviť na tých, ktorí sa rýchlo e, e, pohybujú, ktorí sa presúvajú smerom k nám. Včera uvítali naši partneri v OSN to, že mobilizujeme ďalšie prostriedky. Ehm, pre práve takýchto ľudí, že mobilizujeme prostriedky pre potravinovú pomoc a takisto sme e, e, poprosili e, členské štáty, aby nám v tejto oblasti pomohli. Na, budúcom, na budúcej Európskej rade sa o tomto bude diskutovať a ja myslím, že ľudia pochopia, že jedna miliarda nie je príliš veľa, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc v tejto súvislosti. Musíme byť naozaj príkladom eh, v dnešnej dobe. A tento parlament ako inštitúcia eh, prevzal na seba eh, zodpovednosť, ktorá mu prináleží naozaj obdivuhodne, pokiaľ ide o zmeny v rozpočtu v tejto súvislosti, ktoré prijal. Treba sa naozaj pripraviť na prichádzajúcu zimu. Humanitárna pomoc je veľmi dôležitá nie je to len o tom, kde nájdeme potrebné prostriedky. Musíme vytvoriť aj e, pomocné mechanizmy, e, zabezpečiť personál, e, zdroje. A týmto sa zaoberá komisár Avramopoulos, Stylianides, Hahn a takisto aj ostatní. Zaoberáme sa aj zdravotnou stránkou. Nechceme už strácať čas, chceme rýchlo konať. Kvantový krok v posilňovaní eh, príjmacích centier v Grécku. To je asi to najnaliehavejšie. Eh, prezident Juncker eh, požal jednotlivé zdroje skoordinovať, ktoré by mali prísť na pomoc Grécku. Bez toho nič nebude fungovať, na tom sa shodneme potrebujeme aj osobitný program z UNHCR, treba ho sfinalizovať v budúcich týždňoch. Grécko sa musí vrátiť do dublinského systému a treba by sa aj zaviazalo k tomu, že sa k nemu vráti. Nemôžeme povedať, že všetko je pripravené na zimu, ale e, komisia e, všetky rozpočtové prostriedky, e, ktoré sú potrebné v EÚ aj za našimi hranicami mobilizuje. O Turecku som už hovoril, na tom budeme pracovať, tiež vás budeme po obede informovať o tom, čo presne urobíme v budúcich týždňoch. Myslím, že sa zhodneme, že e, keď e, budeme pracovať na humanitárnej situácii a pracovať s tými najzainteresovanejšími krajinami, musíme samozrejme sa zabrať aj e, základnými príčinami aktuálnej situácie. Nebudem už odkazovať na to, čo povedal predseda Juncker k tejto téme utečenci e, e, utekajú a sú ochotní riskovať všetko pre e, šancu pokojného života. Jednoducho nie je tu iná alternatíva my musíme im pripraviť bezpečné miesto, kde by mohli žiť tu v Európskej únii, ako aj v iných krajinách, kam prichádzajú. Je teda na čase, aby sme začali eh, si znovu budovať eh, dôveru eh, v naše vzájomné schopnosti, aby sme sa popasovali pozitívne s týmto problémom. Naozaj si myslím, že to zvládneme. Thank you very much, Vice Ďakujem pekne, pán podpredseda Timmermans. Teraz začíname s diskusiou. Máme e, pred sebou veľa rečníkov. Prosím, rešpektujte e, tento čas. Hlasovať sa začne o 12.30. Slovo má teraz e, pani Vozenberg. Sfigiko mm, Pokiaľ je túto diskusiu o utečencoch, samozrejme ide o pokračovanie toho, mm, o čom sme diskutovali už v minulosti Potrebujeme naozaj európske riešenie pre tento problém. Musí to byť politické riešenie v prvom rade. Eh, predseda Tusk hovoril o solidarite medzi členskými štátmi a to samozrejme potrebujeme. Potrebujeme aj chrániť eh, eh, hranice EÚ, ale nemôžeme tento problém vyriešiť inak než pomocou kooperácie s krajinami pôvodu, odkiaľ títo utečenci prichádzajú. Viete, že Európska únia je jednou z príčin e, tejto utečeneckej krízy. Ale musíme aj podpísať e, zmluvy s e, tranzitnými krajinami, ktorými prechádzajú utečenci. Turecko, mám teraz na mysli Turecko, prezident Erdogan nás včera kritizoval, pretože nie sme schopní prijať 250 tisíc utečencov a poskytnúť im humanitárnu pomoc, pričom on e, e, na svojom území má 2 milióny ľudí. Ale zabúda pritom povedať, že dostáva enormne veľké prostriedky, milióny eur a nerešpektuje dohody, ktoré podpísal s Greckom a Európskou úniou. Európska únia nebude schopná vyriešiť tento problém, pretože toto je humanitárny problém a ten súvisí e, so snahou ľudí jednoducho prežiť. Pán Fleckenstein. Humanitárnu pomoc e, potrebujeme v týchto dňoch e, nielen v našich vlastných členských štátoch, ale aj e, v tranzitných krajinách na Balkáne, v Turecku a teraz samozrejme aj v samotných krizových regiónoch. Musíme sa poďakovať všetkým dobrovoľným pomocníkom, ktorí až do vyčerpania pomáhajú napríklad v táboroch v e, Sýrii, e, v okolitých štátoch, na e, stanici v Mníchove. Samozrejme, toto všetko treba financovať a je dobré to, čo prijala rada a k čomu sa zavezujeme aj my. Ale kde by sme dnes boli, alebo čo by to stalo, keby e, členské e, štáty sa postavili za svoje e, vlastné sľuby a zrealizovali, kde je tých 0,7 pre rozvojovú spoluprácu. Treba naozaj teraz začať konať rýchlo. Konečne tu potrebujeme mať platby a rýchlo konať. Utečenci by nám mali byť hodní každého úsilia. Ďakujem. Stevens, Peru minúto. Pán Stevens, máte minútu. Ďakujem pekne, hovorí pani Stevensová. Turecko dostane finančnú pomoc zo strany Európskej únie a to za to, že dostanú, e, že zabezpečia podporu azylantom. Ale nesmieme zabúdať ani na postihnutých, pretože vzhľadom na tú situáciu vojenskú v Sýrii je aj veľa ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí, sú jednoducho v tých táboroch utečeneckých a nemôžu si zaplatiť tú cestu do Európy a preto potrebujú špecifickú podporu. Niekedy potrebujú zdravotníckú starostlivosť a táto špecifická ponuka jednoducho sa týmto ľuďom nedostáva. Máme tu deti, ktoré sú postihnuté a takéto deti nemôžu ísť do normálnej triedy a preto napríklad e, nepočujúce deti potrebujú vyučovanie v posunkovej reči, e, zasa nevidiace deti potrebujú vyučovanie braj, využívajúc brajlovo písmo, takže musíme predovšetkým zohľadniť aj tieto špecifické potreby postihnutých ľudí. Momentálne sa to nedeje, respektíve iba v malej miere. Ja som to sama videla na vlastnej oči. Bola som v utečenskom tábore Zátári v Jordánsku v máji tohto roku a Jednoducho prostriedky musia byť čo možno najrychlejšie a inteligentne investované, potom môže e, Európska únia takýmto spôsobom zabezpečiť podporu. Ďakujem. Pani Vikstromová. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela vyjadriť vďaku, vďačnosť Turecku, Jordánsku a Libanonu, ktoré tieto krajiny prijali medzi 3 až 5 miliónmi ľudí, zatiaľ čo my v Európskej únie, kde máme 28 členských štátov, sme prijali zatiaľ približne iba 500 tisíc ľudí. Sme najbohatší kontinent na svete a toto je náš príspevok. A zároveň sú tu členské štáty niektoré a poukážem na to napríklad Maďarsko, tu sa utečenci potýkajú s eh, drôtovými plotmi, sú postrekovaní slzotvorným plynom, ktorý sa na nich používa a navyše národná legislatíva k dnešnému dňu zabezpečuje, že tí občania Maďarska, ktorí preukazujú humanitárnu pomoc, ktorí poskytnú prístrešie týmto ľuďom, týmto utečencom jednoducho riskujú, že sa dostanú do väzenia na 3 roky. A ich susedia sú teraz ochotní jednoducho udať takýchto ľudí, ktorí prevezmu takúto humanitárnu pomoc na svoje plecia. Toto je skutočne Európa, ktorú chceme my vidieť, pán predseda. Je toto Európska únia, ktorú chceme? Od druhej svetej vojny sme nemali takéto legislatívy v našich členských krajinách a ja to považujem za hanebné, že do takéhoto stavu sme sa dostali. Mohli by sme urobiť oveľa viac a oveľa lepšie. A svet sa na nás pozerá. Keď som bola minulý týždeň v Spojených štátoch amerických, tak Orbán poukázal na to, že takto jednoducho to vyzerá. Ak takto tá situácia v súčasnosti vyzerá, tak ako bude vyzerať naša budúcnosť? Matías, que está más tarde pide intervenir. Pani Sargentini. Vážený pán predseda, ďakujem. To, ako my zaobchádzame s utečencami, to jednoducho hovorí o tých našich hodnotách, ktoré proklamujeme, o našej spoločnosti. Preto obdivujem tie krajiny, ktoré sa skutočne snažia a pomôcť utečencom, ktorí sa dostanú na vlakové stani, ktorí prídu do týchto krajín a poskytnú im jednoducho pomoc. Úplne ma irituje, keď sú tu také krajiny, ktoré stávajú ploty a používajú slzotvorný plyn a myšlia si, že takýmto spôsobom jednoducho o, niečo vyriešia. Toto nie je utečenecká politika. Ak to necháme nepotrestané, tak vlastne legitimizujeme takéto postupy. A to sa momentálne deje. Všetky, postup, všetky e, snahy e, vyriešiť situáciu v Maďarsku v tom zmysle, aby jednoducho Orbánové konanie mali určité konsekvencie, aby sa možno uplatnil aj článok 7. Všetky tieto pokusy jednoducho sú stále blokované. Napríklad včera zo strany sociálnych demokratov. Vážený pán predseda, ak nebudeme navzájom pristupovať k sebe civilizovane, ako môžeme pristupovať k utečencom. Pani Sargentini, je tu modrá kartička. Chcete odpovedať? Nech sa páči. Pán Balco, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Mám dve krátke otázky. Očakávame od európskych členských krajín eh, že budú patričným spôsobom dodržiavať ochranu hraníc? To je dôležitá otázka. Maďarská hranica bola k Srbsku a Chorvátsku prekročená zo strany 300 tisíc utečencov. Srbsko a Chorvátsko sú bezpečné štáty, bezpečné krajiny a títo ľudia sú v týchto krajinách v bezpečí. Prečo jednoducho pokračujú ďalej do Nemecka? Preto, pretože sú hospodárski utečenci. Ďakujem. Nech sa páči, máte možnosť reagovať. Vážený pane, ja som hlavná pozorovateľka volie v Tanzánii a ľudia mi celkom jasne hovoria, že pozorovanie a monitorovanie nie je konanie. Takže čo robí e, čo robí Maďarsko momentálne, tak to nie je iba pozorovanie. To je jednoducho vyháňanie týchto utečencov a to je nesprávne, to je dokonca zakázané. Pán Ferrara. Pani Ferrara, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dnes e, e, sme tu znovu počúvali o tej logike menšieho zla, pokiaľ ide o rozhodnutie Európskej únie. Je tu veľká spokojnosť, pokiaľ ide o provizorné opatrenia, pokiaľ ide o presídlovanie 40 tisíc utečencov, sú to provizorné opatrenia, pokiaľ ide o ďalších 120 tisíc utečencov ale zlyhal tu pilotný projekt. Takýto projekt už neexistuje. Takže potrebujeme objektívne kritéria na to, aby sme vytvorili stály mechanizmus, ktorý sa nebude stále nahradzovať zo strany nejakých spontánnych opatrení, ktoré, do ktorých nás dotlačí za situácie. Stanovisko parlamentu bolo ignorované ten návrh, ktorý tu teda odznel. Momentálne tu možno máme nejaké núdzové riešenia, ale ide tu o riešenie tohto celého globálneho problému. Takže mali by sme sa pozerať iba nie na pravidlá, ale aj na príčiny e, tohto problému, na zneužívanie prírodných zdrojov. Na, takisto by sme sa mali pozrieť na záujmy zbrojárskeho priemyslu. tieto záujmy sú veľmi veľké. tu myslím napríklad na operácie spojené s exportom zbraní. Tie operácie, ktoré tu momentálne máme, nám nepostačujú. Ja si myslím, že musíme jednoducho teraz konečne už pochrániť, ochrániť tých, ktorí utekajú pred vojnou. A musí sa zmeniť aj Dublin, aby sme jednoducho mohli ex ante pomôcť týmto ľuďom, ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. Ďakujem veľmi pekne, pán Fontána. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Eh, čo ma teda najviac prekvapilo, je to, že sa tu stále kritizuje Maďarsko. Ale zdá sa, že zabúdame na principiálny problém, ktorý súvisí so Sýriou. Zabúdame na islamský štát. Takže čo by mňa teraz zaujímalo, sú stratégie, ktoré tu máme, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie Nepočujeme tu žiadne reakcie zo strany Európskej únie, pokiaľ ide o tento problém. Keď skutočne chceme pomôcť utečencom, ktorí utekajú pred vojnou, tak musíme jednoducho privodiť takú situáciu, kedy sa vojna skončí. A to sme zatiaľ nedosiahli. A hovorili sme tu o strachu. Aj ja mám strach. Zahraničná politika jednoducho sa dáva do rúk tým, ktorí túto situáciu jednoducho zapričinili. Tí, ktorí sú spolu zodpovední za tieto veľké vlny utečencov. A Zdá sa, že konečne sa už berie na vedomie aj tá skutočnosť, že dostane, niekto, kto dostane Nobelovú cenu za mier, že je zrazu zodpovedný za takúto situáciu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, vážený pán predseda. A... Nechceme sa vrátiť k Európe, kde budú hranice uzatvorené. Nechceme mať takú politiku, kde sa budú hranice zatvárať. Sme spokojní so súčasnou situáciou. Sú tu 100 tisíce utečencov, ktorí sa dostali do Európy. Džihadisti tieto migračné toky využívajú na to, aby sa dostali do Európskej únie. Tisíce ľudí prichádzajú o život na, Medi- na Stredozemnom mori. My jednoducho musíme poskytnúť pomoc skutočným utečencom. A také krajiny ako Slovensko a Nemecko znovu zaviedli kontroly hraníc. Iné krajiny zasa využívajú armády, pokiaľ ide o kontrolu týchto migračných tokov. Tento problém sa nedá využiť iba tým, že poskytnete peniaze. Európa skutočne musí pochopiť, že potrebujeme byť jednoducho eh, po boku tých, ktorí bojujú proti ISISu. Musíme žiadať aj od Turecka, aby sa dodržiavali pravidlá a musíme robiť všetko preto, aby všetci utečenci, ktorí sa cez Turecko zo Sýrie dostávajú k nám, aby títo ľudia jednoducho mali spracované e, asilové požiadavky práve v Turecku a nie v Európe. Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, teším sa z toho, že členské krajiny spolu s komisiou konečne začínajú robiť konkrétne kroky, O čo ide mne najviac je to, aby tie príhovory, ktoré tu máme ohľadne miliardy, pokiaľ ide o podporu, pokiaľ ide o fond naliehavosti, pokiaľ ide o pomoc Turecku, aby skutočne tieto kroky skutočne boli aj implementované, aby tu bola skutočná zároka, že tieto fondy sú, budú navýšené, aby tu boli platby, ktoré sa budú realizovať. Pretože doposiaľ tie miery plácania do týchto fondov, napríklad do fondu pre výživu, sa nediali ani zo strany Európskej únie, ani zo strany členských štátov. Jednoducho to je hanebne opomenuté. A ďalšia vec je, ktorá je veľmi kľúčová, že by sme sa mali pozrieť aj na príčiny tej vojny a nemali by sme e, riešenie tejto situácie dať do rúk tým, ktorí e, sa jednoducho v Ukrajine preukázali tak, ako sa preukázali. A druhá vec je, čo je veľmi dôležité, že pokiaľ ide tie hotspoty, pokiaľ ide tie centra pre utečencov, aj z tej diskusii som počula toľko, že to bolo EPP a SAD, ktoré jednoducho zablokovali zelených a ALDE, pokiaľ ide o, ten, o tú ich snahu postupovania proti Maďarska, pretože jednoducho tu máme takéto isté kroky aj v Čechách, na Slovensku. To znamená, že je jednoducho rozumné a dôležité robiť to, čo povedal pán Timmermans, že jednoducho s týmito krajinami musíme sa dohodnúť na konkrétnych krokoch, aby sa tu zachádzalo s utečencami inak, aby sa jednoducho hranice e strážili v zhode s pravidlami v Európskej únii. Ďakujem. Teraz dostane slovo ďalší reči, nech sa páči. Ďakujem pekne. Keď som dnes do poludnia počul radu, tak som cítil, že tu je určitý tlak eh, prezentovať týchto utečencov ako obete, aby jednoducho sa mohli vyargumentovať eh, obavy o šengenský priestor. A Hovorilo sa tu takisto o tom, že bezpečnosť je dôležitejšia ako práva ľudí, ľudské práva. Niektoré členské štáty predávajú takéto retoriky strachu takýmto spôsobom a to môže privodiť vážne následky v Európe. Pred mesiacom napríklad pani Mogherini to spomenula. O čom tu hovoríme, keď tu máme masívnu vlnu utečencov, o čom tu hovoríme? Hovoríme tu o menej ako 1% utečencov, ktorí prišli do Európskej únie. My musíme jednoducho otvoriť naše e, hranice pre týchto ľudí. Tých, ktorí skutočne prijali utečencov z tejto krízy, tak to je Turecko, Jordánsko a Libana, nie Európska únia. My voči týmto krajinám musíme sa zhostiť našej zodpovednosti a nevytvárať tu takéto, takéto príhovory strechu. Musíme sa zasadzovať predovšetkým, pokiaľ ide dodržiavanie ľudských práv. Pán Weidenholzer, ďakujem pekne, pán predseda. S niektorými kolegami som bol v Jordánsku a v Libanone tento týždeň a presvedčili sme sa o tom, aký veľký tlak tu na tieto krajiny je. Je tu hranica zaťažiteľnosti, ktorá už bola dávno do, dovršená a uvidíme, ako to celé dopadne, keď to celé zlyhá. Už teraz vidíme súvislosti, ktoré sú tu, pokiaľ ide o krátenie podpory pre tieto krajiny. Napríklad v júli sa znížili podpory z 27 dolárov na 13 dolárov a to je jeden z dôvodov, ktoré viedli k týmto veľkým utečeneckým tokom a vlnám. Preto vítam rozhodnutie rady, ale obávam sa, že toto rozhodnutie prišlo neskoro, pretože tieto prostriedky musia byť prevedené rýchlo musia byť eh, k dispozícii a musí ich byť viac, pretože inak budeme mať veľké problémy. Pán Halaho. Ďakujem za slovo, pán predseda. V našej krajine, vo Fínsku, chceme prijať približne 50 tisíc žiadostí o azyl tento rok je to 10 krát viac, ako je bežné číslo za rok. Sú to väčšinou mladí muži z Iraku a zo Som- Somalska a subsárskej Afriky. Prichádzajú k nám, pretože im pašeráci povedali, že dostanú e, byt zadarmo, dobre vlatenú prácu a dobrý život v Európe. Namiesto toho sa však ocitnú v za- zaplnených e, barakoch či dokonca stanoch e, príjmacích centier nemajú čo robiť, pretože žiadne samozrejme byty ani pracovné miesta neexistujú. Blíži sa zima a 10 tisícky e, ľudí, mladých mužov budeme mať na uliciach, ktorí budú naozaj sklamaní a frustrovaní. Pán predseda, je naozaj nebezpečné a nezodpovedné umožniť takúto nekontrolovanú migráciu do Európy a v rámci Európy. Potrebujeme lepšiu kontrolu hraníc a e, schému návratov na európskej úrovni. Ďakujem. E, nech sa páči, pani Griesbeck. Všetci sa uh, už mesiace dokážeme zhodnúť na tom, že výzva, pre ktorú stojí Európa a členské štáty, je historickou výzvou. Dnes e, historická kríza sa naďalej rozširuje, a to nielen na vonkajších hraniciach Európy, ale aj v samotnom jadre, v samotnom srdci Európy. Pred niekoľkými dňami sme s Mariel de Sarnes išli e, na Balkán a to, čo sme videli, to boli naozaj e, príšerné, príšerné pohľady, ktoré sú podobné ako pohľady, ktoré poznáme zo záberu druhej svetovej vojny. Sú to deti, ženy, muži, absolútne zdevastovaní, zničení, e, ktorí sú v Európe E, ktorá prislúbila odpoveď, ako povedal aj predseda Juncker, e, mala by to byť okamžitá pomoc zo strany mimoštátnych organizácií, mimovládnych organizácií aj e, členských štátov. Samozrejme, najmä pokiaľ ide o susedské štáty EÚ. Ďalej, je dôležité, aby sme koordinovali systém hotspotov nielen na vonkajších hraniciach, ale aj v jednotlivých členských štátoch. A to tak, aby sme boli schopní zorganizovať príchod a kontrolu príchodu. Toto sú naozaj núdzové opatrenia, ktoré treba uskutočniť ešte predtým, než príde zima. Dámy a páni, prepáčte, ale prosím vás, aby ste sa držali rečníckého času, pretože naozaj nemôžeme mm, začať neskôr hlasovať. E, pretože pokiaľ každý poslanec, ktorý má minútu rečníckého času a bude hovoriť minútu a pol, tak naozaj budeme meškať pol hodiny. Takže vás prosím, aby ste zadržali rečníckého času. A teraz pán Matias. Pani Matias. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Schmidt, pán Timmermans, hovoríme tu o humanitárnej situácii e, utečencov v Európskej únii, avšak vôbec sme nepočuli o nejakej aktivite. Počuli sme o dôvodoch a o číslach, ale nepočuli sme nič o humanitárnej situácii utečencov. E, ľudia sú na, bojujú na hraniciach EÚ, aby sa dostali dnu, ktorí sú napchaní do vlakov a presúvaní do miest, ktoré nepoznajú, sú dokonca ubytovaní v bývalých koncentračných táboroch, sú krmení v zariadeniach, ktoré sú na krmenie zvierat. A toto je situácia, ktorú prežívajú mnohí utečenci v Európskej únii. A z nula, ktorú ste prijali, tak tam sa uvádza, že Európske hranice, pardon, hodnoty sú e, rešpektovanie sloboda, demokracia, rovnosť, e, právny štát a rešpektovanie ľudských práv, do ktorých patrí aj právo Eh, jednotlivých menšín. Dámy a páni, avšak zmluvu nemôžeme uplatňovať, keď nás to napadne. Pokiaľ ide o úsporné opatrenia, tak ste už eh, sa vzdali jednej časti textu a teraz s utečenskou krízou, tak eh, čo chcete urobiť teraz? Čo spravíte s pánom Orbánom, vašim priateľom? Budete tiež uplatňovať to, čo vyplýva zo zmluvy, alebo tu bude opäť udelená nejaká výnimka? Micro, Mikrofón, poprosíme. Ďakujem za slovo, pán prezident. Predseda, vážení kolegovia, pokiaľ ide o rozhodnutia neformálnej e, Európskej rady a Rady pre vnútorné záležitosti, tak tam je veľa dobrých rozhodnutí, ale rád by som poukázala na dve veci. po prvé kandidátske krajiny do EÚ z západného Balkánu, ktoré sú na priamej e, pozemnej ceste migrantov, by mali byť minimálne prizvané na túto neformálnu radu. Politici z bývalého sovietského bloku by taktiež si mali uvedomovať, aké sú rozdiely medzi rozhodovaním E, za niekoho a s niekým. E, história nás učí, naučila, že, že púšťať sa do nejakej šarvatky s západným Balkánom nie je veľmi dobrý nápad. No a ešte raz by som pripomenul kolegom na rade, že rozhodovať sa kvalifikovanou väčšinou, čo osobne uznávam, je odvážny krok jedine, pokiaľ sú ochotní zajsť až do konca. Jedine pokiaľ budú ochotní všetci zajsť až nakoniec a uplatňovať sankcie v prípade nesúladu s podmienkami zmluvy, e, tak vtedy to bude fungovať, ale inak je to len ďalšie politické divadlo a tých sme už tu videli priveľa. E, nech sa páči, pán Nutal. Ďakujem, pán predseda. Rád by som začal tým, že by som sa chcel opýtať vôbec na názov tejto diskusie. Hovoríte o tej kríze, ktorú tu máme, že to je utečenecká kríza, ale to je len preto, aby ste e, to urobili v súčinnosti s vašou politickou agendou, ale ja chcem povedať, že krízu, ktoré čelia e, krajiny EÚ, nie je utečenská kríza, je to kríza hospodárskych migrantov a to si nemyslím len ja. Myslí si to aj pán Robert Fico, premiér Slovenska, ktorý hovorí, že 95% ľudí, ktorí prichádzajú na náš kontinent, nie sú utečenci, sú to hospodárskí migranti. Aj Eurostat, váš vlastný štatistický úrad, e, zaznamenal, že 85% ľudí, ktorí prichádzajú, nie sú zo Sýrie, ktorá e, trpí vojnom. Sú z Pakistánu, Albánska, Nigérie a Gambie. Čiže aspoň prosím, neuražajme inteligenciu e, ľudí a nazvime tú krízu tak, ako to naozaj je, bez ohľadu na to, či je to politicky korektné alebo nie. Je toto jednoducho kríza hospodárskych brigátov a nie utečenská kríza. Pán Timmermans, sú to ľudia, ktorí prichádzajú z chudobných krajín do bohatých krajín a zároveň porušujú medzinárodné práva. Samozrejme, očakávalo by sa, že s tým niečo urobíme, ale nie, my ich v podstate len podporujeme. Druhá vec je tu bezpečnostný aspekt tejto situácie. ISIS už uviedol, že chcú zaplaviť náš kontinent svojimi islamistickými bláznami. Takže by sa dalo čakať, čo robíme niečo, aby sme tomu zavreli. Ale nie, my robíme presný opak my ohrozujeme životy našich vlastných občanov, ľudí, ktorí tu sedia medzi nami na balkóne. My ich naozaj ohrozujeme tým, že nezastavujeme tie lode, ktoré sem prichádzajú. Nemecké orgány minulý týždeň uviedli, že jeden z troch sírčanov prichádza s falošným pasom, ktoré sa dajú kúpiť na tureckom čiernom trhu pre 750 eur. Nevieme, kto tí ľudia sú. Jedným zo základných princípov Európskej únie, pán Timmermans, je sloboda pohybu ľudí. My to my však teraz umožňujeme slobodu pohybu džihadistom a ja sa obávam, že v budúcnosti, veľmi blízkej budúcnosti, budeme mať všetci e, e z dôvodu takéhoto prístupu krv na našich rukách. Ďakujem. Pán e, Nutal. Pripomínam vám náš e, sací pro poriadok. Pán predseda, chcem povedať, že my poslanci tohto parlamentu sme sem boli zvolení a domnievam sa, že sme sa sem dostali vďaka európskym voľbám. Pán Timmermans, zo všetkou ústou vy ste členov komisie, vy vš- nemáte právo e, sa e, tu ozývať, lebo ste neboli zvolení, ale boli, rečníci sa prekrikujú. Prosím, aby ste rešpektovali asi poriadok. Sú to pravidlá, ktoré všetci e, poslanci musia rešpektovať. Vy ste v parlamente a musíte tieto pravidlá rešpektovať. Je tu pre vás otázka. Chcete e, na ňu reagovať? Pán Kan. 30 sekúnd. 30 sekúnd. Kan. Yes. Uh, the question really is, I have visited... Ďakujem za slovo. Hovoril som o... Uh, nastívil som Libanon, Jordánsko, Irak a Sr- Srbsko a videl som naozaj iba utečencov Určite ste počuli o tom chlapčekovi trojročnom, ktorého telo sa našlo vyplavené na, na brehu. Tak kto bol podľa vás on? Prečo chceli ísť do Európskej únie? Bol synom rodiny, ktorá sa pokusila dostať do, Európskej, do bezpečnej krajiny za mnoho rokov. Jeho o, otec sa snažil dostať do Kanady, aby si tam dal spraviť nové zuby. Takže otázka je naozaj takáto. Náš kontinent je zaplavovaný migrantami, hospodárskymi migrantami. Zatiaľ, čo Sádzka Arábia a Katar, či Bahrajn, Spojené arabské emiráty nerobia absolútne vôbec nič. Môžem vám uvieť príklady. Saudská Arábia, a Saudská Arábska e, podporuje e, výstavbu meši v Nemecku, ale nerobia nič na mieste. Takže my musíme e, sa naozaj pozrieť na to, ako, ako sa tejto situácii postavíme. Ďakujem, pani Kudrická. Pán predseda som rada, že Európska komisia konečne pochopila, že záväzné kvóty na relokáciu utečencov nie sú jediným spôsobom riešenia problému. Je dobré, že konečne začneme naozaj e, riešiť dôvody a korene migrácie. Spoločná ochrana vonkajších hraníc, ako aj greckých, talianských či malckých, je e, dnes podmienkou sine qua non riešenia najväčšej európskej krízy operatívne činnosti hotspotov a e, návraty e, ľuďo, ľudí, ktorí nemajú právo na azyl, sú naozaj absolútne zásadné. Avšak taktiež je dôležitá perspektíva každého jedného utečenca a jeho osobná bezpečnosť. Prosím, povedzte, ako tie krajiny, ktoré budú príjmať utečencov e, z relokácií a majú im zabezpečiť bezpečnosť, keď už dnes naši kolegovia z pravej strany pléna podnecujú xenofóbne rasistické reči. Už teraz sa organizuje odpor, štra, strašia sa ľudia. Pán predseda, nový mm, mm, utečenecký balíček už nebude dostatočný. Je potrebné reorganizovať externé hranice únie tak, aby sme nad nimi získali naozaj kontrolu. Je potrebné taktiež vzdelávanie osveta, ktorá umožní e, spoločnosti prekonať tú predstavu, že utečenci ohrozujú ich bezpečnosť. Naopak, je to možnosť prejaviť ľudskosť pre, tých, pre tých, ktorí utekajú pred bombami. Ďakujem. Ďakujem, pán Mekavan. Pani McCavan. Ďakujem, pán predseda. Dnes e, tento parlament hovorí prvýkrát o vnútorných a e, vonkajších aspektoch e, utečenskej krízy a myslím si, že to je znamenie toho, čo nám doteraz v diskusii chýbalo. Je to tento holistický prístup, pozrieť sa na situáciu z oboch uhlov pohľadu. Pred pár týždňami som bola s výborom pre, pre rozvoj v Turecku a videli sme, nakoľko je naša politika nekoherentná tam na meste. No a druhá vec je, že musíme hovoriť s Tureckom. Bez Turecka sa nám nepodarí vyriešiť tento problém a musíme oveľa viac spolupracovať s agentúrami OSN tam sme jednoducho videli, e, že je tam naozaj veľká nekoherenosť práce a to musíme zmeniť. A áno, v Turecku boli utečenci. Videli sme deti, ktoré prišli o končatiny. Tí ľudia sú utečenci, o tom nie je pochyb. Potrebujeme väčšie zdroje, potrebujeme osvetu, vzdelávanie pre tieto desi. deti. Ľudia strácajú nádej, preto prichádzajú sem a my ich musíme vzdelávať Potrebujeme právne prostriedky presídľovania priamo z táborov do EÚ a ďalej potrebujeme väčšiu mieru podpory pre mimovládne organizácie, ktoré pracujú priamo v Sýrii. Vôbec ich nedostatočne nepodporujeme. Sú to jediní e, ľudia, ktorí naozaj tú situáciu riešia priamo na mieste a je to naozaj dôležité, aby sme ich podporili. Prepačte. Máme tu pre vás modrú kartu. Chcete odpovedať? Nech sa páči 30 sekúnd na modrú kartu. Naozaj navrhujete, že by sme mali postaviť diálnicu pre ISIS priamo do Európy? Naozaj si neuvedomujete, že to je e, komické? Čo sa podľa vás stane Európe? Zmenili by ste potom podstatu celej Európy. To je predsa šialené. Poviem vám, čo viem vecmi. Nigel Farage povedal britskej verejnosti, že povedal, že je potrebné urobiť toho viac, aby sme podporili sírskych utečencov a teraz je možnosť to urobiť. A teraz vy tu hovoríte, že neexistujú sírsky utečenci. Myslím si, že naozaj nemáte žiadnu politiku. Sú to len lacné predvolebné e, aktivity, aby ste dostali e, hlasy, aby ste tu mohli sedieť. Honorevoli, Vi ricordo che le blue card Vážení poslanci, pripomínam vám, že modré kartičky sú tu preto, aby ste mohli položiť otázky e, na objasnenie od e, poslanca, ktorý práve sa vyjadril. Nie sú tu na to, aby ste vy niečo doplňali k tomu, alebo aby ste polemizovali e, s poslancami z odlišných politických skupín. Takže prosím, rešpektujte pravidlá, ktoré tu máme. Pán eh, poslanec Krasnodebský. Ďakujem, pán predseda. Situácia v utečeneckých táboroch eh, mimo únie je dramatická a práve tam by sme mali smerovať najväčšiu časť humanitárnej pomoci. To je dobre, že sme na to konečne došli, ale treba tiež zvážiť to, ako bojovať nie so symptómami, ale príčinami tragédia. To si vyžaduje úplne inú politiku možno dokonca si to bude vyžadovať e, armádnu činnosť. Avšak pokiaľ nevyrieš, nevyriešime ten problém tak, že otvoríme každému utečencovi či nelegálnemu migrantovi tým, že otvoríme hrani- e, e, vonkajšie hranice EÚ a zväčšíme ten chaos. Dnes si možno, už aj Nemci uvedomili, že ich možnosti sú obmedzené a začali vnímať realitu. nicht erlösen. my tutaj v parlamente Európy Je treba jasne povedať, že humanitárne riešenie nie je e, relokácia utečencov v Európe a ich držanie v krajine, do ktorej nechceli emigrovať a ktorej spoločnosť nie je pripravená na ich prijatie. Ďakujem. There is, there is, honorable there... Pán Krasnodevský, je pre vás modrá kartička. Chcete odpovedať? Pán Etheridge, máte slovo. E, ďakujem veľmi pekne večne to, čo si padali. E, Slobodné súhlasíte s tým, že jedna z tých najnešťastnejších vecí, ktorá sa deje počas tejto e, krízy, je, že migranti využívajú obrázky trpiacich ľudí a snažia sa zasiahnuť srdce verejnosti aby zmenili e, dobre mienené e, ochrany e, hraníc, ktoré tu boli vytvorené. Ľudia sa snažia využívať tieto obrázky pre svoje vlastné politické